pri vysvetlení hlasovaní. Ah, <laughs> great. Have a good time, really. There For sure. That, that, that's great. You will uh, return. Quelques informations pour ceux qui souhaitent les entendre. Do pár informácií pre tých z vás, ktorí počúvajú. V zmysle článku 3, odseku 3 a 4 e, rokovacieho poriadku e, výbor pre právne záležitosti počas svojej schôdze 26. E, marca 2012 overil overovacie listiny a anonymne podporil mandát členov Petri Sarvama od 1. marca 2012 a Rebeky Taylor e, s účinnosťou od 8. marca 2012. E, potvrďme to, nevidím žiadne pripomienky, takže tieto rozhodnutia boli týmto pádom potvrdené. E, pokiaľ ide o EPP, SAD a skupinu ALDE, dostala som nasledovné požiadavky na vymenovanie do komisie a delegácií, výbor pre kont- rozpočtovú kontrolu pán Havel na miesto Andra Kocoliniho, pokiaľ je o petície, pani Rebeka Taylor už nie je stálou poslankyňou.